požiadal, aby bolo, bolo, bolo požiadané o jeho e, odňatie imunity. Takisto som vám 9. E, septembra 2013 oznamoval, že pani Gabriela Albertini, bývalá členka Európskeho parlamentu, tiež e, tu bola požiadavka o jej doňatie parlamentnej imunity. Toto bolo posunuté výboru Júri a výbor Júri na svojom rokovaní 14. oktobra 2013 a potom 5. novembra a potom opäť 10. februára 2014 o tomto prípade rokoval. Až v liste z 11. februára e, výbor pripravil odporúčanie, že nemala byť otázka imunity pána Albertínyho opäť otvárané, um, pretože nie sú žiadne dôvody, aby sa opäť um, preverovala jeho imunita. Takže keď nie sú žiadne námietky, chcel by som teda uzavrieť prípad pána Albertínoho v